a dohodu o spolupráce, spolupráci. Som veľmi rád, že môžem medzi nami privítať zástupcov indonéskeho parlamentu. Ďalšie informácie. Pán Mike Natras už nebude členom politickej skupiny EFD, a od 23.10.2010 bude patriť medzi nezaradených členov. Príslušné orgány